zaslali následujúce návrhy. Pán Pascal Raimond eh, by mal byť nominovaný do eh, výboru IMCO a baronka Movarík do iného výboru miesto odchádzajúceho eh, poslanca. Máte k tomu niečo čo povedať? Nie. Dobre, takže tieto nominácie boli schválené. A teraz ďalší bod programu. Mianmarsko a predovšetkým situácia Rohingyo. Máme tu 6 spravodajcov. Ako, prvý, ako prvá dostane slovo pani Barbara Lopilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilnosti v Mianmarsku označil vysoký komisár pre ľudské práva z OSN ako, e, ako definícia z učebnice pre etnické čistky. Toto násilie musí okamžite prestať a dostatočná humanitárna pomoc sa musí dostať k týmto ľuďom. Áno, došlo tu k útokom na policajné stanice, ktoré sa nemôžu akceptovať, ale reakcia vojska bola extrémna a nemá žiadnu argumentáciu, nemá žiadne opodstatnenie. Rohingovia vlastne urobili jedinú... Mianmarsko sa ne, nedištancovalo od týchto útokov a týmto sa vlastne dostala celá krajina do konfliktnej situácie. Tento konflikt si vyžaduje bezprostredné riešenie a vláda musí prideliť štátnosť, štátne občianstvo alebo legálny štatút, ktorý by im zabezpečil ochranu alebo právnu ochranu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Panceri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Táto tragická situácia Rohingov je vlastne popisuje tie protidemokratické tendencie, ktoré sa v Mianmarsku, ktoré sa v Mianmarsku momentálne dejú a tie etnické čistky, ktoré sa tam dejú a takýmto spôsobom sa vlastne utláča náboženská sloboda týchto ľudí zo strany moslimskej populácie. My sa vyjadrame proti takýmto postupom zo strany miamarskej vlády. Bangladeš, ako vieme, sa nachádza v ťažkej situácii, ale požiadali sme predstaviteľov krajiny, aby prijali ľudia, nezatvorili hranice v súlade so svojimi záväzkami a my sme podporovali Ansan Suki vo všetkých jej bojoch v minulosti, ale zdá sa, že veci sa teraz zmenili a ako keby teraz ona tieto útoky podporovala. Európsky parlament sa musí rozhodnúť, o postupe, pokiaľ ide o stiahnutie sacharovovej ceny, ktoré dostala, ak takéto veci budú pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Omar, že nech sa páči. Ďakujem pekne. Vidíme, aká je situácia v tejto krajine, ako tu dochádza k decimácii tohto obyvateľstva a pritom nezaznieva nič, je tu ticho, je to ticho, ktoré zabíja. Je našou zodpovednosťou zakročiť, e, musíme odsúdiť, rázne odsúdiť tieto hrozné činy. E, áno, zdôrazňujem, musíme ich odsúdiť, e, všetky tie zločiny, ku ktorým dochádza proti moslimskej menšine Rohingov. Sú to činy, ktoré majú podporu ultranacionalistických hnutí v Mianmarsku a dopúšťa sa ich armáda. Ak totiž budeme e, tichými prizeračmi, tak sa v podstate budeme podielať na týchto hrozných činoch, ktoré e, tak či tak nekomentuje už ani nositeľka laureátka Nobelovej ceny Ansan Suki, ktorá je tiež laureátkou Sacharovej ceny. Myslím si, že v súčasnosti vzhľadom na jej mlčanie si už nezaslúhuje túto cenu, ktorú sme jej udelili. Preto navrhujem, sme odsúhlasili toto spoločné uznesenie, v ktorom vyzveme všetky zúčastnené strany, aby zastavili tento masaker. Ďakujeme pekne, pán poslanec Omarží. Teraz nasleduje pán poslanec Bašír, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ako povedal Edmund Burke, tyrania potrebuje na to, aby sa usadila len to, aby svedomití ľudia mlčali k Mianmarsku e, sme si viacerí želali silnejšie formulované uznesenie. Niektorí mali pocit, že by sme mali vyčkať ešte ďalší mesiac. Takéto odkladanie umožnilo priebeh genocídy v Ruande a v Srebrenici. Tiež sa niektorí vyjadrili, že by sme nemali ohrozovať naše prebiehajúce obchodné rokovania s Mianmarskom. Ako môžeme, prosím, obchodovať keď podľa OSN je to učebnicový príklad etnických čistiek. Obchod e, nemôže a nesmie prekvitať e, popri takémuto tyranskému konaniu. E, takáto krutosť nevytvára podmienky pre obchod. Toto uznesenie, a to nie je prosím prvé k Mianmarsku, kde sa vyjadruje jednotný postoj Európskeho parlamentu k tomuto dianiu, by malo byť jasne prijaté. Ale obávam sa, že ak nezvážime e, naozaj seriózne sankcie, pozastavenie obchodných rokovaní, už neostanú vlastne žiadni rohingovia, ktorých by sme mali chrániť. Thank you. Ďakujeme pekne. Ďakujeme ešte raz. A teraz nasleduje pán Paet. Ďakujem. Podľa posledných čísel, čo sa týka počtu Rohingov, ktorí utekajú pred etnickými číslami, tieto e, čistkami sú zražajúce. E, takmer 400 tisíc už prekočilo hranicu do Bangladeša napriek tomu, že sú vystavení veľmi nebezpečným okolnostiam na ceste a tiež žijú v hrozných podmienkách po tom, čo prídu do Bangladeša. Všetci Rohingovia eh, budú viac eh, menej buď mŕtvi, alebo v Bangladeši do konca októbra. Ak to bude takto pokračovať ďalej, musíme urobiť všetko preto, aby sme jasne dali najavo, že ak tieto hrozné činy sa nezastavia, Európska únia zváži trestné sankcie a tiež vyvodiť ďalšie dôsledky v kontexte obchodných preferencií, ktoré sme Mianmarsku udelili. Strata veľmi cených investícií je jediný spôsob, ktorým môžeme príjmeť mianmarských eh, armády generálov, aby pochopili, že to už nemôžu viac pokračovať. Ďalej, humanitárna a lekárska pomoc sa musí poskytnúť ehm, tým, ktorí sú vnúci v Mianmarsku. Nemôžeme už eh, viac strácať čas. Už sme sa prezerali týmto hrozným činom eh, pridlho. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz nasleduje pán poslanec Preda. Nech sa páči, ako posledný autor uznesenia. Ďakujem. Sme veľmi smutní z toho, že vidíme, že Aung San Suu Kyi nie je schopná e, túto situáciu zvládnuť. Je to situácia veľmi znepokojivá. Teraz e, naliehavá otázka e, sa týka toho, ako zaistiť prísun humanitárnej pomoci. To by mala byť podľa mňa priorita. Okrem toho by som vám chcel oznámiť, že skupina EPP rozhodla, že už nevyšle na budúci týždeň žiadneho svojho člena v delegácii výboru INTA. Podľa nás je nepriateľné, aby teraz sme vyslali delegáciu výboru INTA v takýchto okolnostiach. Okrem toho, naša skupina navrhuje, a ja som to aj predložil v rozšírenom predsednice pred niekoľkými minútami, vyslať misiu AFETu a Druá. o niekoľko týždňov. Bude to veľmi dobre pripravená misia aj do Mianmarska, aj do Bangladeša. Nie do hlavných miest, ale priamo do posunutých regiónov. Myslím, že je zbytočné eh, v hlavných mestách ísť počúvať eh, hlavných predstaviteľov. Podľa mňa je nevyhnutné ísť priamo na miesto, kde to všetko prebieha. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz Nasledujú zástupcovia politických skupín. Ako prvý v mene EPP pán Šogor. Ďakujem. Prenasledanie Rohingov najväčšej e, štátnej skupiny vo svete nie je novým fenoménom. Už sú cieľom celé desaťročia ročia E, takémuto prenasledovaniu, pričom 10 tisíce z nich prišli o život. V súčasnosti e, tá brutálna vojenská kampaň, ktorá je namierená proti ním, je nepriepustná a nie je možné vnímať ako proporčnú e, k útokom niektorých civilistov v minulom mesiaci ide o nehumánny príklad etnických čistiek. Sú dôkazy o tom, že vojaci e, sa dopúšťali e, znásilňovania, dokonca ocekávali hlavy, e, dopustili sa hrozného násilia na ženách a na deťoch. Toto všetko sa deje v rámci procesu, ktorý Západ vníma ako demokratizáciu krajiny a pod očami predsedničky vlády Ansan Suu Kyi ktorá je nositeľkou e, Nobelovej ceny a nie je schopná ani vysloviť e, názov tohto národa, e, je naozaj hanebné, že sa toto deje. Ďakujeme. A teraz v mene skupiny SAD nasleduje pani poslankyňa Post. Ďakujem, pán predsedajúci. Teror v Mianmarsku nezapadá do sveta eh, mierových a pokojných buddhistov. Ansasuki mlčí a to jednoducho nezapadá do nášho obrazu hrdinky, ktorá bojovala proti nadvláde vojska Ansan Aj pre mňa osobne bola vzorom, ale teraz je už nemožné naďalej mlčať. Na satelitných záberoch vidíme, ako dediny, kde sa práve hrali deti, ich matky išli pre vodu, Ehm, muži pracovali na poliach, e, odrazu sú vypálené, bez života. Mnohí sú na úteku džung a na tomto úteku prichádzajú o život. Mŕtvoly je potrebné vyťahovať v džungli z vody. Toto mlčanie sa musí konečne prelomiť nositeľka Nobelovej ceny za mier a nositeľka našej Sacharovovej ceny nesmie už ďalej mlčať. Tým, že ďalej bude mlčať, stráca svoju dôstojnosť. Európska únia musí konečne reagovať. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje za GUE NGL pán poslanec Urban Crespo. Gracias, presidente. En Myanmar no solo se está... Ďakujem pekne. V Mianmarsku dochádza k prenasledovaniu e, menšiny Rohingov, etnickému prenasledovaniu a náboženskému prenasledovaniu, ale okrem toho sú tisíce plosvoranov nútení opustiť svoju pôdu, a pričom ústava zaručuje vlastníctvo pôdu, pôdy, ale zároveň umožňuje vyvlastnenie pôdy s cieľom um, vykonávania stavebných prác, uh, toto vyháňanie Rohingov z ich pôvodného územia nesúvisí len s etnickým konfliktom. Sú eh, tu tiež predpoklady pre obrovské zisky. Mianmarsku eh, už milión hektárov eh, tejto pôdy sa vyčlenilo pre agroindustriálne projekty. Európska únia nesmie niesť spoluzodpovednosť za túto tragédiu. Žiadame, aby sa okamžite rozhodne zakročilo proti tomuto prenasledovaniu a proti vyháňaniu Rohingov z ich území a aby mali možnosť brániť svoje vlastníctvo všetci pracujúci, a to vrátane tých, eh, ktorí nemajú pôdu, musia mať eh, svoje práva zaručené. Ďakujeme pekne. A teraz máme pred sebou priestor každý aj. Prvým rečníkom je pán Faria. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci vážená pani vysoká predstaviteľka. Rohingovia e, sú vlastne národom bez štátu. Po e, desaťročia čelia násiliu, reakcia e, armády je pritom neadekvátna. Ide tu o naozaj zverstva 100 tisíce ľudí utekajú do Bangladešu, ľudia sú odkázaní na humanitárnu pomoc. Sú tu veľké porušenia ľudských práv, to vedie k mnohým umrtiam, zraneniam a to takisto, takisto zomiera demokracia a e, národné e, zmierenie nie je možné. Európska únia nemôže mlčať e, z očí v oči týmto útokom a musíme e, musíme pani Aung San Suu Kyi e, pripomínať, že ona ako laureátka Nobelovej e, ceny má naozaj povinnosť zasadzovať sa za etnickú, e, etnický zmier a toleranciu. Nemôže zostať, nemôže mlčať. Ďakujem. Deputy Julie Ward, take a floor, please. Slovo má teraz pani Julie Ward, nech sa páči. We all share the Naozaj všetci preciťujeme hrôzy, ktoré sa dejú e, e, Rohingom v Myanmare. Chcem vyjadriť e, obavy mojich voličov z našeho volebného okresku, ktorí vyjadrujú naozaj svoje zhroznenie. Pozerá sa na na etnické čistky, ako to vyjadrilo e, OSN, sa pozera i štátna tajomníčka Ansan Suki. Musíme všetko e, zastaviť. Takéto zverstva sa dejú napriek rezolúciám a diplomatickým stanoviskám. EÚ musí mať naozaj e, väčšiu stratégiu na riešenie týchto situácií vo svete, aby mohla vyvíjať skutočný tlak na ukončenie násilia spojiť sa naozaj s medzinárodnými partnermi a ľuďmi, ktorí pracujú v teréne, aby sa znovu nastolila spravodlivosť. Ďakujem. Teraz má slovo pán e, Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku e, etnických e, čistiek. E, hovorili sme o tom tu v Európskom parlamente už e, niekoľkokrát, dvakrát v roku 2016, v júli, v decembri a tiež na začiatku nášho zasadnutia v marci. Ako sa tu už spomenulo, ide tu o skutočnú etnickú čistku a samozrejme z hospodárskych dôvodov. To je celkom jasné, aby získali určití ľudia prístup k, k pozemkom, kde žili Rohingovia pretože tam e, chce sa e, spustiť ťažba, ťažba minerálov, nerastov a samozrejme, že mul, nadnárodné spoločnosti e, z celého sveta e, sú tu činné. Náboženstvo je len výhovorkou. To všetko je naozaj e, ekonomická záležitosť, to treba rozpoznať a diskutovať na tejto báze. A samozrejme, že násilie E, armády musíme odsúdiť a musíme naozaj trvať na tom, aby násilie bolo e, zastavené. Nositeľka Sacharovej ceny Ansan Suki musí počuť naše hlasy a musí e, zaujať stanovisko, takže teraz čakáme na to, či Európska únia príjme nejaké opatrenia. Ďakujem. Slovo má e, pani Popmas. Ďakujem, vážení kolegovia. Musím povedať, že správy, ktoré prichádzajú, nás znepokojujú. Tisíce Rohingov každodenne e, zomierajú, sú prenasledovaní, ich e, deti zomierajú. Je to etnická čistka, prebieha naozaj genocída a to v roku 2017. To sa deje naozaj. O tom e, nikto z kolegov určite nepochybuje. E, medzinárodné organizácie tomu dávajú celkom jasné mená. Nositeľka Nobelovej ceny Zamier sa na to, e, sa na to pozerá. Čo očakávame od tohoto človeka. Môžeme jej síce odobrať ceny, ale dôležité je, aby boli chránení ľudia a to my sami ako Európa nezvládneme. Svoj vplyv vo svete však môžeme využiť na vytvorenie tlaku a na to, aby prenasledovanie Rohingov skončilo. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Jean Lambert. Prepačte, ospravedlňuje sa pán predsedajúci, pani Lambert. Hovorím tu ako predsednička delegácie pre Južnú Áziu. Sem patrí i Bangladeš, a kde v minulosti sme sa zúčastnili navštívili sme tábory pre Rohingov. Vieme, že je tu proces, ktorý sa deje už po dlhú dobu. Európska únia tu bol hlavným donorom, pokiaľ ide o podporu Rohingov v Bangladeži, teda tých utečencov Európska únia teraz z e, fondov e, dala 3 milióny a my sa pýtame, ako sa tieto prostriedky použili vzhľadom na to, že to, sa to vzťahuje i na Myanmar a myslím si, že to nie je prístup pre uh, mimovládky a to je čosi, čo musíme znovu zmeniť. Uh, v Bangladeži e, e, sme, potrebujeme e, orgány UNHCR, ale potrebujeme silné, silnú diplomáciu z našej strany, nielen voči týmto dvom veľkým silám, pretože je tu prebiehajúci proces, ľudia sa musia môcť vrátiť dôstojne domov, ich práva musia byť nastolené Nede tu len o Ansan Suči, ide tu o príslušných generálov a ich e, vojenskú silu. Ďakujeme pani Lambert. Slovo má pán koreo. Si grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto tragédia, ktorá zasiahla Rohingov, je humanná tragédia naše plenárne zasadnutie e, sa už zaoberalo týmto národom 7. E, júla a 14. decembra 2016 sme vydali uznesenia. Aj tento rok dvakrát sme vydali uznesenia, ale bohužiaľ situácia sa iba zhoršuje. OSN a UNHCR odhadujú, že viac ako 300 tisíc rohingov za posledné dva týždne utieklo do Bangladeša, utekajúc pred prenasledovaním. Satelitné snímky ukazujú celé dediny zrovnané so, znamou, so zemou. E, celý národ, ktorý od roku 1982 je bez e, štátnej príslušnosti, musí teraz utekať. A v Bangladeži e, sú takisto často ohrozovaní na hranici medzi Mianmarom a Bangladešom, boli ohrozovaní. Je to naozaj tragédia a je potrebné ju konkrétne riešiť nositeľka e, Sacharovovej ceny e, už nemôže byť ďalej takto uctievaná. Misiu INTA by sme mali zrušiť a takisto musíme to riešiť obchodne. Obchod nemôže v takejto situácii pokračovať. Ďakujeme. Ďalším e, rečníkom je pán poslanec Pospišil. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem, pán predseda. Ako tu už zaznelo, táto rozprava o Rohingoch sa už opakuje. I minule som vystúpil a musím dodať, že toto eskalujúce násilie treba samozrejme odsúdiť, ale my sami vidíme, že len to odsudzovanie zo strany EP k ničomu nevedie. Naopak, situácia eskaluje. Hovoríme tu o ďalších 300 tisíc e, rohingoch, ktorí boli vyhnaní do Bangladeša a hranica bola zamínovaná, aby sa nemohli vrátiť do svojej vlasti. Podľa mňa treba naozaj hovoriť o konkrétnych sankciách, o tom, čo Európska komisia môže, čo môžu urobiť e, orgány Európskej komisie, pokiaľ ide o sankcie voči barmskému režimu a tiež o tom, aké, akú humanitárnu pomoc možno poskytnúť. Situácia je totiž veľmi napätá. Bangladeš živí niekoľko tisíc uprchlíkov. To sú konkrétne veci, ktoré môžeme urobiť a e, zdieľam rozčarovanie, pokiaľ ide o laureátku Nobelovej ceny. Vynikom však celej situácie, a na to nezabudejme, je armáda v Barme. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Khan. You, Ďakujem. Tieto e, zverstva na e, komunite Rohingov musia skončiť. Vítam dnešné uznečenie e, Aung San Suu Kyi a jej nereaktívnosť. Treba hovoriť v prospech e, e, Rohingov, ale toto by viedlo k, z, k rozhnevanej reakcii e, armády a generálov. Vyhýbanie sa konfrontácií však nie je správnou reakciou laureátky Sacharovej ceny alebo akéhokoľvek iného e, demokratického vodcu. Musíme vyvíjať tlak, aby pris, e, medzinárodná pomoc mohla smerovať k tým, ktorí to potrebujú. Tiež pokiaľ ide o Čínu, ktorá má e, vplyv E, krajina, e, ktorá nie je e, v, v miery sama zo sebou a nedokáže chrániť dôstojnosť svojich ľudí, nie je slobodnou krajinou, povedal Desmond Tutu. A to platí na e, Rohingov. Musíme uch, ukončiť ich u, u, u, utrpenie. Je to dôležité pre nich a pre humánnosť. Ďakujem. Slovo má pán Kaputo. Ďakujem pekne. umanitario. opäť eh, humanitárna dráma a nie je to poprvýkrát, čo moslimská menšina Rohingov v Mianmare je obeťou násilných činov. Neustále sú pod hrozbou a ich právo na zdravotníckú starostlivosť, na politické eh, prejavenie eh, slobody prejavu E, nielen, že sa okresáva, ale jednoducho zmizlo. Za posledné týždne 100 tisíce moslimských rohingov utieklo do Bangladeša, aby sa e, e, napriek zlým podmienkam v tejto krajine ukryli. je neuveriteľné, čo sa tu deje a, a že sa pripúšťa takáto genocída. Neustále sa na, na západe čiastočne, alebo tak Eh, čas čiastočne sú tu obvinenia, že zo západu prichádzajú fake news, nesprávne správy o tejto situácii, ale týmto ľuďom treba pomôcť. Ďakujeme. Pán poslanec. A teraz na záver pani eh, podpredsednička Mogherini, nech sa páči. Thank you, Mr. President. As we know all very well, Ďakujem, pán predsedajúci. Ako vieme, Myanmar má za sebou polstoročie izolácie a vojenskej vlády. Tí z vás, ktorí eh, hovorili o histórii tohto štátu aj o prítomnosti, máte úplnú pravdu. Musíme si uvedomiť, čo sa udialo tento týždeň a musíme to dať do kontextu histórie tohto štátu. Za posledných pár rokov táto krajina prešla naozaj eh, obrovskými zmenami Avšak ehm, inkluzívna skutočná demokracia ešte nastolená nie je. Chcem povedať jasne jednu vec. Európska únia odsúdila útoky eh, z 25. augusta zo strany armády Arakan Rohingya, armády Spásy a takisto ehm, odsudzujeme násilie na Rohingoch a myslíme si, že pachatelia musia byť eh, postavení pred súd. A chcem ešte jasne povedať ďalšiu vec. My si plne uvedomujeme a máme aj veľké obavy z excesov, ku ktorým dochádzalo počas bezpečnostných operácií e, miamarských bezpečnostných síl. To viedlo k masívnym útekom Rohingov e, do Bangladešu. Je to jedna z najhorších e, utečeneckých kríz našej prítomnosti a zdá sa, že to bude aj destabilizovať celý širší región. Máme dve priority pre najbližšiu budúcnosť. Som veľmi rada, že Bezpečnostná rada OSN o tomto hovorila včera večer. Antonio Guterres um, vyjadril podobné priority, ako máme aj my a ja o chvíľku ich aj uvediem. Prvou okamžitou prioritou je zastavenie napätia a násilia, deeskalovať situáciu. E, násilie musí prestať okamžite a ľudské práva musia rešpektovať všetci. Bezpečnostné síly majú osobitnú zodpovednosť. Musia sa vzdať násilného správania proti neozbrojeným civilistom. Druhá priorita, pán Preda to spomenul, humanitárna pomoc sa musí dostať k tým, ktorí ju potrebujú naliehavo. A tu Európska únia e, prevezme na seba svoju úlohu, ktorú dobre plníme, plníme. A chcem sa za to poďakovať komisárovi Stylianidesovi, ktorý veľmi obetavo e, vykonáva svoju prácu a je veľmi potrebná v tomto prípade. 350 tisíc e, ohrozených ľudí sa nachádzajú v regióne Rakin a potrebujú okamžite pomoc. Je to otázka života a smrti. Pán Stylianides a ja spolupracujeme na tejto veci veľmi e, úzko a včera na naše naliehanie sa urobilo veľa diplomatickej práce. Vláda ohoznámila, že Medzinárodný e, Červený kríž bude môcť priletieť do krajiny a pomôcť 30 tisíc osobám. To je vítaný krok samozrejme, ale nestačí to, musí to byť len začiatok a musí to pokračovať. Bangladešské orgány prijali mnohých utečencov, ktorí utiekli zo svojich domovov a medzinárodné spoločenstvo žiada, e, aby Bangladeš bol v tomto podporený. Európska únia sa rozhodla, že zvýši svoju podporu pre Bangladeš o 3 milióny eur, okrem tých 12, eur, 12 miliónov eur, ktoré sme už dali Mianbaru a Bangladešu kombinovanie. Toto sú teda naše bezprostredné priority. Zastav, zastavenie násilia a e, presun humanitárnej pomoci. No a potom je tu ďalšia dôležitá úloha Musíme sa snažiť nastoliť dlhotrvajúci mier v Mianmare pre celé obyvateľstvo. A na to sa musia vyriešiť e, štruktúrálne problémy. Čiže okrem akutnej krízy musíme riešiť na politickej stránke tohto. Štatút e, menšiny Rohingya patrí um, práve e, k príčinám nestability e, v Miamarsku a takisto aj štatút ich regiónu je problematický. A o tomto sme veľa hovorili aj e, v dialogu o ľudských právach s Myanmarom. Takisto uznesenie z marca, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN, patrí aj k európskym iniciatívam. Miamarská vláda sa zaviazala, že bude riešiť e, tento bod, takisto situáciu štátu Rakine. Ja som hovorila o tom aj s Aung San Suu Kyi, ktorá navštívila Brusel pred pár mesiacmi. Ide o odstránenie diskriminácie, riešenie chudoby, prístup k sociálnym službám a k vzdelávaniu pre túto menšinu, rovné práva, dôvera a zmierenie správa Anan sa musí implementovať okamžite, pretože vidíme, čo prežívajú e, ľudia e, štátu Rakine. Nemôžu, nemôžu už ďalej čakať na pomoc. E, my teda podporujeme implementáciu týchto odporúčaní všetkými možnými spôsobmi. Miamarská vláda by mala naďalej spolupracovať aj s OSN aj s osobitným spravodajcom OSN a takisto aj s osobitnou misiou Rady OSN pre ľudské práva. O tomto sme hovorili s Aung San Suu Kyi a minulý týždeň všetky tieto veci boli prednesené priamo v dialogu s Myanmarskom Um, ehm, predniesla to európska delegácia a e, naša e, delegácia v Mianmare to prednáša dennodenne. My sa koordinujeme neustále s OSN. Mám osobné kontakty s generálnym tajomníkom Guterešom aj s ostatnými kolegami po celom svete. A OSN, e, valné zhromaždenie OSN, využijeme na to, aby sme pokračovali v intenzívnych konzultáciách a na to, aby medzinárodné spoločenstvo ostalo zjednotené v tejto téme. Boj Mianmaru za demokraciu bol veľkou inšpiráciou pre nás všetkých na svete, aj pre mňa osobne a verím, že aj pre vás. A lídry tejto krajiny, civilní aj vojenskí lídry, majú obrovskú zodpovednosť dnes za túto situáciu. Oni, najmä Aung San Suu Kyi, boli zdrojom inšpirácie pre celý demokratický svet a preto teraz musia ukázať, že demokracia, za ktorú bojovali, musí byť dostupná všetkým ľuďom Myanmaru bez ohľadu na e, etnickú príslušnosť alebo sociálnu, sociálne hranice alebo priepasti. Medzinárodné spoločenstvo ani Európa nikdy, nemôžu, nikdy neopustili ľud Myanmaru a nemôžeme e, ho nechať bez pomoci ani teraz. Ďakujem bardzo pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, wysokiej przedstawiciel. Ďakujem a chceme vás informovať,